Vážené kolegyne a kolegovia, dámy a páni, je 10.00. Je tu veľký počet našich poslancov, ktorí tu sú. Nie všetci, ale mali by sme začať. Pani spravodajkyňa Patricia Toja je medzi nami Takže môžeme začať. Je to návrh správy o návrhu rozhodnutia Európskej parla- Európskeho parlamentu Európskej rady o využití 470 až 790 MHz frekvenčného pásma. Začneme testovým hlasovaním. Začínam hlasovaním. ste aspoň čiastočne spokojní s výsledkom v Spojených štátoch? Parciálne spokojní? Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 21 spokojných 12 nie. Neviem, či sú úplne spokojní alebo vôbec nie spokojní, ale nebudeme hlasovať ešte raz. 21 je čiastočne spokojných. No a teraz prejdeme k nášmu hlasovaniu. Kompromis 1 a kompromis 1a príloha, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kompromis 2, kto je za, kto je proti. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Tak ešte raz, prosím. Nebolo to stiahnuté. Dostal som informáciu, že to bolo stiahnuté. Prepačte, je to moja chyba, neinformoval som vás. Takže ešte raz kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Kompromis 8, odvodenie 1, kto je za, kto je proti. ja, prepačte. 203, kto je za, kto je proti, kto sa z hlasovania prijíma sa, kompromis 8, odvodnenie 1, kto je za, kto je proti, kto sa z hlasovania prijíma sa, 9, zdôvodnenie 2 za proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa, Kompromis 10, 2A za proti, príjma sa 2B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis 12A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 15, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 17, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 18, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa rovnako 19, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 20, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa kompromis 21, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 22, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 23, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa 23, 24 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. Kompromis 25, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. 26, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. 27, zvodne 15 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. 16, zvodne 16, pozmeňujúci návrh 132, 133 a blok kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 1, 3, 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Takto prosím preveríme. Z času na čas by sme mali niečo preveriť, takže 1, 3, 4. Končím hlasovanie, nemáme o jedného člena za EPP navyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie výsledok. Jasne zamietnuté. No a teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu o týchto prijatých pozmeňujúcich návrhoch. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem. Končím hlasovanie. Zase jeden člen EPP navyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. No jasne, prijaté. A teraz hlasovanie o legislatívnom uznesení. Hlasujeme, hlasujeme prosím. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. No a teraz prejdeme k hlasovaniu o medziinštitucionálnych rokovaniach. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Prijat, prijaté pani Toja, spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať neformálne, ale úprimne všetkým, ktorí spolupracovali na tomto vyváženom výsledku, lebo skutočne je vyvážený. Ďakujem kolegyni Okman a ďalším tieňovým spravodajcom aj ďalším kolegom z výboru, ktorí pracovali na tomto výsledku a samozrejme všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí spolupracovali. Ďakujem. Uh, thank all of you. Eh, ďakujem, eh, ďakujem vám všetkým, eh, všetkým deňovým spravodajcom a kolegom. A teraz pôjdeme na ďalší bod, a to je bod číslo 13. A to je Európsky dvor auditorov a výmena názorov s pánom Alexom Brenningmajerom, ktorý je členom tohto e, dvora. Ja by som vás, pán Benningmajer, chcel pozvať. A prosím, usadte sa. Európsky dvor auditorov a výročná správa 2015 tohto dvora auditorov. Kolegovia, kolegyne, priatelia, prosím, prestante sa prosím rozprávať e, v tejto miestnosti a v opačnom prípade, ak chcete pokračovať, musíte sa presunúť inde. Takže máte dve možnosti. Buď prestanete diskutovať, alebo bohužiaľ e, vás bude musieť poslať preč. Dobre, takže začneme. Eh, dear colleagues. Kolegyne a kolegovia, pán Brenning Mayer je zodpovedný za tému eh, konkurencie, schopnosti a rastu. Predtým, než začal pracovať na dvore auditorov, bol eh, holandským ombudsmanom a sudcom na rôznych súdoch v Holandsku, vrátane funkcie podpredsedu Vysokého administratívneho správneho súdu. To je veľmi dôležitý post. Takisto má za sebou dlhú akademickú kariéru. Má PHD e, v oblasti práva z Univerzity v Tilburgu a je e, honorárnym profesorom Utrechtskej univerzity. Je pre nás veľmi e, dôležité, ako členov tohto výboru, ako sa dvor auditorov pozerá na kapitoly o konkurencieschopnosti a raste v rámci Horizontu 2020. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za toto láskavé uvedenie a za možnosť, aby som hovoril o zisteniach eh, dvoru auditorov ohľadom kapitoly 5 eh, výročnej správy o rozpočte. Ja budem veľmi stručný pokiaľ ide o úvod a položím dôraz na jednu dôležitú vec a to inovácie v oblasti auditov. Počas úvodu objasním, prečo sú inovácie v audite tak dôležité, najmä pre Horizon 2020. Inovácie, ako viete, sú súčasťou Horizontu 2020. Začneme teda hlavnými otázkami čo sme zistili o tom, ako poberatelia e, nie sú e, v súlade e, práve v oblasti tohto prístupu k inováciám a prečo nie sú teda poberatelia v súlade. To je veľmi dôležitá otázka, a ja sa tým budem zaoberať. Pokiaľ ide o plnenie horizontu 2020, tam nastalo výrazné zlepšenie v FP7 a naša výročná správa do značnej miery pokrýva FP7. Takže my sa pozeráme späť a na budúci rok a potom budeme mať viac informácií o horizonte 2020. Ale teraz sa budeme pozerať späť na investície, okrem iného aj do výskumu a vývoja. Vidíme, že pokiaľ ide o nesúlad. Miera chybovosti tento rok je 4,4 2015, 2014 to bolo 5,6 a v, v roku 2013 to bolo 4 Otázka je, či je to zlepšenie alebo nie. A ja mám také zmiešané pocity, pokiaľ ide o odpoveď na túto otázku, pretože na prvom mieste môžete povedať hurá, e, komisia, e, komisii sa podarilo, e, podarilo znižiť chybovosť 5,6 na 4,4, ale ten pocit e, nie je až e, taký zásadný, alebo že to zlepšenie nie je až také zásadné. Na budúci rok by to mohlo byť 6%, a ak by ste sa ma vtedy spýtali, či to je skutočne e, veľký problém pre komisára Moedaša, tak by som povedal nie, pretože tieto čísla podľa našej metodiky nie sú významné. A to teda tu vyvstáva otázka, ako inovovať prácu Dvora auditorov aj prácu komisie, aby sme presnejšie vedeli, čo sa deje. Ja som položil túto otázku našim auditorom, čo sa deje v tejto oblasti európskych politík. A odpoveď je jednoduchá. 10 transakcií celého auditu e, kapitoly 5 prispieva 70, 77% e, celkovej miery chybovosti, alebo dos, to znamená 4,4%, z toho 3,8 e, je spôsobených len 10 prípadmi. Môžem uviezť tieto prípady, uvidíte dva, e, v ktorých máme pocit a tušíme, že tam niečo skutočne nie je v poriadku, takže my sme kontaktovali OLAF e, v tejto súvislosti, ale tie hlavné problémy sa e, týkajú tých cenových vyhlá- e, nákladových vyhlásení a problémov s nákladmi na personál zahrnutými do programov a veľmi častou chybou je napríklad, že konzultanti e, sa najímajú v prípade implementácie niektorých programov, projektov. E, to znamená, konzultanti môžu byť e, interní, tí sú lacnejší a potom tí externí. A tam potom dochádza k nevykázaným nákladom na tých externých, ktoré sú vyššie. Takže keď si položíme otázku, prečo tie chyby, máme, máme tu 77 veľmi presne stanovených príčin, ktoré prispeli k, chud- k chybovosti. Jednoducho tu nevidíme e, kvôli e, stromom celý e, les. My sa zameriavame na pravidlá, zameriavame sa na presné dodržiavanie pravidiel, ale potom vyvstáva otázka e, dohody e, modelu, ohľadom modelov grantov v horizonte 2020. Keď hovorím s výskumnými <coughs> pracovníkmi, tak tými hovoria, e, že to je asi 700 strán, tá dohoda. A keď máte komplexné medzinárodné projekty, tak tých 700 strán musíte vlastne poznať skoro na spameť a potom problém je aj tá nedôvera k tomu systému audit, toho systému auditu, že ak sa odchýlite od pravidel, tak hneď ste podozriví z toho, že podvádzate. Takže prečo poberatelia nie sú v súlade s pravidlami. Toto je diskusia, ktorá medzi mnou a komisárom Moedašom a aj komisárkou Georgieva e, prebehla aj s e, útvarmi komisie a samozrejme aj s poberateľmi Horizontu 2020 a FP7. Prečo teda nie sú poberatelia v súlade? Na to sú dve odpovede Niektorí jednoducho nechcú byť v súlade. Je to malá časť, ale nechcú. Aj takí sú. A väčšie, veľ, väčšia časť toho nie je schopná. V tom zmysle, že robia chyby, ale neumyselne. Takže v tomto prípade inovácia je skutočne potrebná. Inovácia a e, prístup založený na dôvere je dôležitý. Poberatelia mnohí hovoria, my sme profesionáli, my nechceme robiť žiadne chyby. A potrebujeme aj právnu istotu. A to v tom zmysle, že ak sa zapojím do programu a mám nejaké náklady, tak e, očakávam, že potom to vyhlásenie o nákladoch e, komisia príjme, pretože v opačnom prípade to môže ohroziť e, moju prácu, tak to hovoria výskumníci. A dôležité je, aby poberatelia sa mohli poučiť z týchto chýb aj komisia a by sa mohla, by sa mohla poučiť FP7 určite. Takisto platia aj pre FP7, ale malo by to aj naďalej pokračovať. Jednou z dôležitých otázok je, že, tu, že ten systém e, úhrad je skutočne nachylnejší na e, chyby a e, každoročne dvor auditorov toto zaznamenáva, že skutočne tento systém je násilný, nachylný na chyby a možno, že paušálny prístup by bol užitočnejší, pokiaľ ide o nároky na úhrady, ale otázka je, či sa dá ju ciele ehm, toho horizontu 2020 ehm, takto mm, uchopiť, ehm, pokiaľ, to znamená tým paušálnym spôsobom, pokiaľ ide o úhrady. No a Samozrejme aj univerzity a skupiny univerzít majú svojich auditorov, komisia má svojich auditorov, dvor auditorov má svojich auditorov a všetci si plnia od roku 1 do roku 2, do roku 3 svoju úlohu a implementujú pravidlá tým istým spôsobom. To je otázka. Komisia urobila veľký pokrok prostredníctvom toho podporného centra, E, ktoré by malo vysvetľovať e, pravidlá a zabezpečiť ich jednotnú interpretáciu používateľom a poberateľom. poberateľom. Máme tu príklad z Francúzska ohľadom e, oprávnenosti osobných a personálnych nákladov. Toto je taká schéma, ktorá je veľmi jasná, ale viete si predstaviť, koľko diskusí to vyvoláva a vidíte, aké mm, sú dôsledky tej komplexnosti pravidel. A tým sa dostávam k ďalšiemu, e, ďalšej téme právna istota, priame a nepriame náklady. V rámci Horizontu 2020 nastalo zlepšenie v tom zmysle, že poberatelia môžu uplatniť nepriame náklady až do 25 To je taká paušálna sadzba a priame náklady e, vychádzajú z toho vyhlásenia nákladov. Vy teda môžete maximalizovať e, financovanie e, prostredníctvom maxima priamých nákladov a potom tam je možnosť považovať priame náklady na alebo vykazovať niektoré priame náklady ako nepriame. A potom je tu otázka e, tej e, interpretácie alebo nesprávnej interpretácie. To znamená práve tá oblasť, kde môžu vznikať chyby toto je len na ilustráciu toho, čo môže nastať a tým sa dostávam na koniec svojho úvodu. Aké máte možnosti zlepšiť systém? Sú tri veľmi dôležité veci. Revízia e, finančného nariadenia, e, strednodobý prieskum e, VFR a takisto aj strednodobé prehodnotenie horizontu 2020 a tým sa dostávam k ďalšej otázke. Ehm, a to práve je niečo, čo som postavil pred pána komisára Mojdaša a komisárku Georgievu. Postavil som to takto. Aká, aký je základ auditu? Aký je základ auditov? No, audity vychádzajú zo zdravého rozumu. Keď sa spýtate auditorov, ako postupujú, tak eh, vám toto povedia. Podľa zdravého rozumu a e, to je vtelené do pravidiel, to znamená, my uplatňujeme tie pravidlá. A tie pravidlá uplatňujeme veľmi prísne. A to je samozrejme správne. Môžete takto efektívne kontrolovať e, výdavky. Ale nakoniec je tu vždy otázka, e, či skutočne to, čo robíme, je zodpoveda zdravému rozumu alebo tomu Eh, racionálnemu eh, takému sedliackému rozumu. Eh, ja som o tom hovoril s komisárkou Georgievou. Keď auditujeme niektoré oblasti, máme skutočne uplatňovať tento sedliacký rozum, alebo to znamená, lebo to je to, čo je dôležité nakoniec pre európskych občanov, aby to dávalo zmysel. Takže ide najmä o výkon, o výsledok, a nie len o súlad. O tom sme hovorili s komisárkou Georgievou. A takisto je dôležité, aby bola táto otvorenosť tomu, tomu, e, tomu sediackému uvažovaniu, tak povediať, tomu zdravému rozumu. Takže e, máme tu článok 0 v rámci tohto finančného nariadenia skutočne treba vždy uplatňovať zdravú, zdravý rozum. To sme takto postavili. Ale komisia na to povedala, ale ono to nie je až také jednoznačné, e, alebo to formulujú ešte právnickejšie. Dobre, ale aké kritériá budeme aplikovať na uplatňovanie toho sediackého alebo zdravého rozumu? Takže toľko k tomu. Ďakujem vám za pozornosť. Uh, well, well, Ďakujem za tieto hlboké úvahy o tejto téme, pretože tu nejde iba o technické riešenie, ale aj o celkové dôležité otázky, ako nasadiť európsky rozpočet tak, aby priniesol naozaj výsledky. Európsky dvor auditorov zverejnil správu, výročnú správu za rok 2015 pred mesiacom. Je to teda veľmi čerstvá správa. A keď hovoríme už o plnení rozpočtu, chyby v platbách a účinnosť grantových režimov, to sú tie dve najdôležitejšie témy. A pokiaľ ide o tie výsledky európskeho rozpočtu v tejto časti, vy ste položili otázku, aký zmysel to všetko má, tak tu veľmi dôležitý je najmä program Horizon 2020. V kapitole 5 hovoríte o konkurencieschopnosti, raste a pracovných miestach a toto sú um, právomoci ITRE ako nástroj CEF alebo kon, um, Kopernikus, um, výskum, veda, to, to patrí do právomoci výboru ITRE. Pán Ehler za skupinu EPP sa chce vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem, pán Brenningmajer. Chcem sa poďakovať zatiaľ e, za to, že ste otvorili novú kapitolu v spolupráci medzi e, parlamentom a e, dvorom auditorov. Chcem spomenúť aj správu Dvora auditorov o Európskom technologickom inštitúte. Z, toho, z tejto správy vyplýva, že my môžeme určité veci zmeniť ešte v priebehu tohto legislatívneho obdobia. A to bolo určitým oslobodením pre nás aj od komisie. Chcem sa vyjadriť ale k niektorým veciam o, v spolupráci medzi parlamentom a dvorom auditorov. V minulosti to bolo tak, že komisia a parlament e, sedeli v tej platónovej jaskyni, videli na stenách iba tiene, ktoré prichádzali zvonku a ten tieň e, to bol e, odraz dvora auditorov, čiže my sme sa nikdy nepozerali priamo na, dvora, na dvor auditorov, ale iba na jeho tieň. Ja som bol spravodajcom pre Roads of Participation a, a musím povedať, že my sme vždy len predpokladali alebo do, dohadovali sa, čo má dvor auditorov na mysli. A ja by som poprosil, keď už hovoríme o rozdelení úloh medzi parlamentom a dvorom, aby v ďalšom programe naša spolupráca bola oveľa intenzívnejšia. Keď sa hovorilo o zjednodušení horizontu 2020, eh, v prvom rade išlo o zjednodušenie pre komisiu. Komisia môže ľahšie míňať peniaze. Ja nechcem obviňovať komisiu, že to bolo jej cieľom, ale eh, ich dôvodom alebo odôvodnením bolo to, že sa chcú vyhnúť problémom s, dvorou, s dvorom auditorov. Ale to nemôže byť predsa motivácia mm, reforiem vyhnúť sa problémom s dvorom auditorov. Nie. Musíme hľadať nejaký konsenzus. Teraz ku konkrétnym veciam. Je zaujímavé, že na jednej strane diskutujeme vždy iba o nákladových modeloch, ale potom tu máme ten anglosaský model cien, kde e, odmenujeme nejaký výkon za, s paušálnou e, sumou. Čiže náš systém je taký, že na jednej strane tu máme veľmi komplikovaný systém účtovníctva a potom na druhej strane tu máme takú menšiu časť, ktorá je neuveriteľne jednoduchá, jednoduchá ako Biblia, že nakupujeme nejaké výkony za paušálne ceny. No a tieto dva systémy nie sú prepojené navzájom, sú to dva extrémy, ktorými my účtujeme. No a Máme takisto čísla o tom, že pre malé a stredné podniky v Európe účasť na horizonte 2020 na verejných výzvach, na obstarávaniach bez e, dotácií to nie je len otázka akceptácie alebo sklamania, ale tie náklady pre tých, ktorí sa uchádzali a nič nedostali, to je jedna tretina toho, čo potom dávame tým malým a stredným podnikom. To znamená, že pre malé a stredné podniky je to veľmi drahé e, podielať sa na tých verejných výzvach, na predkladanie návrhov, keď potom nedostanú žiaden grant. Ak je vysoká oversubscription a takisto ak sú vysoké náklady na to, aby sa podniky uchádzali o granty, tak to, to potom nie je dobrý stav. Eh, čiže z toho, čo my prerozdelíme na grantoch, jednu tretinu zaplatia tie podniky, to sú ich náklady, keď sa uchádzajú o tie granty, keď, keď podávajú prihlášky a to, to je z hospodárskeho hľadiska nezmysel. Takisto je nelogické, keď sa pozeráme na tie systémy účtovania, že pre rovnaké projekty máme tri rôzne systémy účtovania. A to je aj z právneho hľadiska veľmi problematické. Ehm, vo firmách sa účtuje inak národne, inak na medzinárodnej úrovni a potom na tieto granty majú ešte osobitné účtovníctvo. Takže teda my na to máme osobitné účtovníctvo, tak mm, neviem, či e, to má zmysel. V Európe sú dva zdroje e, financovania e, napríklad výskumu a to je európsky zdroj a národné finančné zdroje a tieto dva zdroje účtujú úplne inak a neuznávajú si navzájom svoje účtovníctvo. Vo Fínsku účtovníctvo nejakého projektu môže byť lacnejší ako napríklad v Nemecku, ale z hospodárskeho hľadiska by sme možno mali premyšľať nad tým, že keď existujú tie národné účtovné systémy a ide šťastie o rovnaké projekty, o rovnaké inštitúcie, o rovnaké osoby, tak by možno malo skôr zmysel odstraniť dva rôzne systémy. Oplatí sa to, um, aby Európa mala vlastný systém účtovníctva, ktorý vyvoláva obrovské náklady? Nebolo by lepšie uznať tie národné systémy účtovania? My chceme predsa zjednodušovanie, simplification. Len dokumenty o zjednodušovaní, ktoré uh, vypracovali parlament, a komisia majú tisíc strán a to nepreháňam, takže možno to naše zjednodušovanie prinesie ďalšie komplikácie v ďalšom programovom období. Možno by malo naozaj zmysel nemať e, odlišné systémy účtovania, európske a národné. Ja s Jarším Buzekom som pracoval na FP5, FP6 na horizonte 2020. Vždy nás prevádzal dvor auditorov. Aby ste prvý, kto túto diskusiu opäť um, otvára. Predtým, než vypracujeme nové Rules of Participation, pravidla účasti, tak by sme si mali o tomto pohovoriť. Inak znova prídu ďalšie usmernenia o, o zjednodušovaní, ktoré budú mať 700 strán a to podľa mňa naozaj sa tomu môžeme vyhnúť. Ďakujem. Ďakujem. E, toto bol neočakávaný záver. Ale určite e, je na tom kus pravdy. Pán Sean Kelly je ďalší rečník. Ďakujem. Ďakujem e, za jasné posolstvo rečníka. On povedal, že niektorí príjemcovia nie sú v súlade s pravidlami, pretože im chýbajú skúsenosti, ale niektorí nedodržiavajú pravidla, pretože nechcú. A to je znepokojivejšie. A ja chcem vedieť, ako je to s týmito, ktorí nedodržiavajú pravidla. Sú to subjekty, ktoré opakovane sú v nesúlade alebo poprvýkrát a aké opatrenia ste proti tomu príjmali v minulosti. A ak e, sa to u nich stáva opakovane, že nedodržiavajú pravidla, čo proti tomu chceme robiť, čo chcete, aké opatrenia proti tomu zavádzať, pretože to je úplne poborujúce, keď Európska únia dáva peniaze rôznym subjektom, ktoré podvádzajú zámerne a ešte im to aj prejde, to je obrovská urážka. A je to neakceptovateľné správanie. Nikdy som nepočul tak často o tom, že by tu v parlamente sa mal používať e, zdravý sedliacký rozum, to sa mi páči, ale e, chcem e, sa pripojiť k pánovi Ellerovi, ktorý poukázal na to, že sa uplatňujú tri rôzne účtovné systémy. A to naozaj nie asi v súlade so zdravým sedliackým rozumom. Môžete nám prosím uviezť nejaké oblasti, kde by sa dal uplatňovať tento zdravý sedliacký rozum? Christian Eller eh, uviedol dobrý príklad, ale prečo? Prečo to nerobíme? Toto predsa nevzniklo zo dňa na deň. Toto je situácia, ktorá pretrváva už dlho Takže čo s tým budeme robiť? Ďakujem. Ďakujem. Pán Kohlíček. Pani Kudrická, prepačte. Nie je toto isté. Pán Kohlíček a pani Kudrická sú odlišné osoby. No problém. <laughs> Nevadí. Ja budem hovoriť po poľsky. In Polish. Um... Zastávam názor, že potrebujeme inovatívny prístup k auditu Určite je to závažná vec, ale ešte dôležitejšia je potreba toho, aby komisia začala konať inovatívne, aby došlo k tomu zjednodušeniu, o ktorom napríklad hovoril pán Elert. V prípade, ak máme dočinenia so 700 stránkovým dokumentom, no už tak sa zdá, že vo, v mnohých prípadoch takéto formálne správy e, sa pripravujú expertskými firmami a nie samotnými vedeckými inštitúciami alebo univerzitami alebo rôznymi podnikmi. Čiže tieto firmy expertov na tom zarábajú obrovské peniaze. Takže vedú k veľmi vysokým nákladom, ktoré musí vydať vedecká inštitúcia na to, aby mohla prijať projekt. No je tu isté nebezpečenstvo, teda v tom zmysle, že tieto formálne správy určujú kritéria na odmietnutie takéhto návrhu. Sledovali ste, prosím, v mnohých prípadoch na e, základe porušenia celkom formálnych postupov ktoré sa žiadajú na tých 700 stránkach, že by sa tam odmietali aj cenné návrhy, totiž tá excelentnosť a kvalita, tá kvalita vedecká sa jednoducho prestávi byť dôležitá. Takže moja otázka znie, či máte prosím informácie o tom, ako sa projekty na tomto základe odmietajú. Ďakujem pekne za tieto vaše úvahy a otázky. Je, je tu ešte nejaká iná žiadosť o slovo? Pani Göring, nech sa páči. Ďakujem. Mám niekoľko otázok. Vaša správa hovorí, že komisia plánovala systém pre vytvorenie synergií medzi Horizontom 2020 a európskymi štruktúrálnymi a investičnými fondami, ale prvá monitorovacia správa pre Horizont obsahuje len obmedzené informácie o týchto synergiách. Komisia chce robiť detailné hodnotenie koordinácií rôznych fondov v predbežnej správe o horizonte 2020. Tá príde v roku 2018. Myslíte si, že to poskytne dosť času na riešenie mm, rozdielov a nekonzistentnosti. Ďalšia vec, kapitola 4 v správe hovorí o tom, že chybovosť je 4,4 pri e, finančných transakciách a ako vymáhate spätne neprávom vyplatené sumy, aká je tam úspešnosť tá, toho vymáhania a mohli by ex ante kontroly projektových návrhov odstraniť tento problém. Je to riziko, ktoré sa aplikuje alebo vzťahuje aj na Horizont 2020, i keď je tam e, zavedené zjednodušené zjednodušený súbor pravidel. Správa spomína, že odlišné vykonávacie orgány neprimajú spoločné pozície o tom, ako implementovať odporúčania z auditov pri vymáhaní neprávom vyplatených súm. Aká je povaha tejto nezhody? Dá sa to nejako vyriešiť, aby sa vymáhali tie sumy e, harmonizovaným spôsobom? A ďalšia otázka, Správa hovorí o spoločnom podpornom centre komisie pre e, financie na výskum a inovácie a takisto pre 7. výskumný program Horizon 2020. Ale vy ste spomenuli, že Európsky Inštitút pre inovácie a technológie, ktorý bude mať z horizontu 2022 miliardy eur, v súčasnosti nie je súčasťou rámcu riadenia a kontroly. Plánujete tento inštitút integrovať do kontrolného rámca? A prečo sa tak ešte doteraz neurobilo? Ďakujem. Ďakujem. Pán Eller. Ešte nejaké ďalšie otázky? Pokiaľ ide o spôsob, ktorým e, dvor auditorov robil audity a správy v minulosti, opieral sa o pravidlá a o alokácie peňazí, ale v základnom právnom akte pre Horizont 2020 sa viac hovorí o auditoch, ktoré by sa mali orientovať na výsledky, posudzovať mm, výsledky. A chcem vedieť, do akej miery toto už komisia pri svojich auditoch reflektuje. Pokiaľ viem, samotný auditorský systém skúma skôr minulosť, avšak e, tá časť, ktorá by sa mala orientovať na výsledky, to nebolo štrukturálne zapracované do spôsobu, akým sa vyberajú auditory, alebo do spôsobu, akým sa audituje. Takže um, tu sa otvárajú poprvýkrát dvere EIT. Robilo sa to na základe nákladového modelu, ale teraz sa máme sústrediť viac na výsledky. Takže ja sa pýtam, čo si myslíte, ako by sa to mohlo odzrkadliť do počasovej revízie viacročného finančného rámca? Sme štruktúrálne schopní predložiť také čísla, ktoré potrebujete, aby ste vyhoveli požiadavkám základného právneho aktu pre Horizont 2020? Ďalšia vec. máme e, určitý systém, napríklad tie Rules of Participation v minulosti. A cieľom nebolo iba naštrukturovať spôsob účtovania a auditovania, ale boli tam aj principiálnejšie zásady, napríklad ten model plných nákladov, e, ten sa vzťahoval na oblasť výskumu. Tam sa akceptovalo, že existuje určitá infraštruktúra, že sa budú alokovať peniaze na projekt a potom otázka e, e, reinvestovania nebola reflektovaná. Čiže ten model e, chcel byť tak principiálnejšie zameraný na širší kontext. Potom sme sa v minulosti vrátili k takým jednoduchším systémom ako paušálne sumy, prevádzkové náklady a tak ďalej. Ale otázkou je, či pravidlá pre takéto programy majú byť iba pravidlami, ktoré organizujú financovanie, peniaze, aby sa peniaze nezneužívali, alebo majú tieto pravidlá eh, byť um, také principiálnejšie, majú mm, sa orientovať viac na výsledky, ktoré boli dosiahnuté toto bude dôležité pre vypracovanie ďalších rules of participation a ďalšieho viacročného finančného rámca. A ak smiem, vy jedna otázka, ktorej ste sa venovali, sa vzťahovala na kvalitu hm, riadenia našich projektov, pretože niektoré z nich v niektorých oblastiach manažuje Európska komisia v rámci Horizontu 2020 alebo 7. E, FP a niektoré riadia členské štáty, pretože je to v rámci štrukturálnych fondov. E, tá téma by mohla byť veľmi podobná. Našli ste nejaké rozdiely v riadení? Čo nám môžete povedať o Eh, možnostiach, eh, ako sa dá robiť dobré riadenie a na úrovni členských štátov a na úrovni komisie. A chcem teraz požiadať teda zástupcu DG Growth, pána Patrika Childa za Európsku komisiu, aby sa vyjadril, eh, je Deputy Head of Unit. Ďakujem pekne, pán predseda. E, opravujem, som predstaviteľom za DG Rast. Som veľmi rád, že mám možnosť prispieť k tejto rozprave. Chcem vám poblahoželať k tejto veľmi aktuálnej diskusii. To veľmi povzbudzujúce, že výbor prejavuje takýto záujem o finančnú kontrolu a otázky, ktoré sú spojené s programom riadenia. Máme dva E, dve generálne riaditeľstva, ktoré sú zodpovedné za rast, ale my naozaj chceme prispieť vážnivo ku Junckermu programu, pokiaľ ide o rast, takže chceme v tomto ohľade veľmi prispieť. Takže v prvom rade chcem povedať, že sme úzko spolupracovali s pánom Brenningmajerom a s Európskym dvorom auditorom. Vítame, akým sa uberá správa. Osobite chceme zdôrazniť tú kapitolu 5, to bolo centrom tejto diskusie. Táto kapitola dáva veľmi vyvážené hodnotenie teda toho zlepšenia, ktoré sme urobili, pokiaľ ide o zjednodušenie horizontu 2020, teda tohto programu, ďalej FP 7 a takisto e, centra podpory. Čiže Vlastne sa to týka celej tej e, rodiny DGs a agentúr, ktoré sú zapojené do horizontu 2020. A to prináša ďaleko väčšiu súdržnosť a my pevne veríme, že sa nám podarí zlepšiť prístup e, k systému, e, IT systému pre užívateľov. Takže vítame zistenia Európskeho dvora auditorov, akceptujeme odporúčania a tešíme sa na spolu spoluprácu s Európskym dvorom auditorov aj s Európskym parlamentom, aby sme v tomto dokázali napredo, napredovať. Ja si myslím, diskusia poukázala na dve dôležité otázky. Musíme zajsť ďalej, pokiaľ ide o zjednodušovanie. Je to niečo, čo je ozaj e, dôležitým bodom agendy komisára Mojrasa v našej Digi sme boli prekvapení niektorými pravidlami tých známych 700 stránok, o ktorých sme počuli No, je to dohoda o grantoch, ktoré je dôležitým dokumentom. Takže zostáva pravdou, že tu máme veľmi takú komplexnú dokumentáciu. Viac detajlov tohto dokumentu vzniklo mm, nielen preto, že my ako služby komisie by sme tak radi koncipovali takéto veľké dokumenty, ale pokiaľ ide o príjimateľov a iné zainteresované e, subjekty, snažíme sa dávať jasné odpovede, aby sa ľudia e, vyznali v pravidlách, ktoré máme, ale chcem uznať, e, že je dobre, keď nájdeme jednoduché cesty v ďalšom rámcovom programe, pokiaľ ide o pravidlá účasti, tak to bude niečo, čo celkom určite využijeme. A druhá vec, ktorá hľadám ešte dôležitejšia, ktorej sa dnes dotýkame, je tá rovnováha medzi, medzi dôrazom, ktorý pripisujeme procesom, Eh, manažmentu, teda tých inputov, outputov. Chcem tu pripomenúť dôležitú iniciatívu pani podpredsedničky komisie Georgievovej za podpory komisára Mojedasa, pokiaľ ide o výskum a inováciu, takéto tieto programy. Rozpočet sa má sústreďovať na výsledka alebo výslednosť a otázka znie naozaj môžeme spolupracovať so všetkými zúčastnenými subjektami a so všetkými, čo prispievajú k našimi programami, aby sme našli efektívnejšiu formu pozorovania, teda posudzovania úspechu výsledkov, teda miesto toho, aby sme mali tie komplikované kontroly inputov týchto procesov alebo postupov. Dôležitý záver správy tohto ročnej správy Európskeho dvor, dvora auditorov, konkrétne teda e, chybovosť programov, ktoré sú založené na nárokoch, čiže dávať projekty na určité výsledky, sú chybovosti ďaleko nižšie ako v prípade e, tradičného systému, kde meriame input a proces. Tak keby sme mohli pracovať ďalej v tomto smere s výborom KONT, s týmto výborom, myslím si, že v skutku pokročíme. Takže tu som veľmi entuziastický. Zodpoviem ešte na niektoré otázky, ktoré som to počul. Je to otázka paralelných účtovných systémov. No, o čo viac dovolíme príjimateľom, aby používali vlastné účtovnícke systémy, no, o to lepšie. Pohli sme sa v tomto smere. Ja som videl takú štúdiu univerzít, tam je ten e, pomer príjimateľov, ktorí používajú vlastný účtovnícky systém. My pracujeme na modifikácii týchto pravidiel. Takže absolútne súhlasím s pánom Ellerom v tom ohľade, že je to veľmi dôležitý bod. Vy ste hovorili tiež o tom praktickom rozume, takže v tom súhlasím s pánom Brenningmajerom. Teraz otázka súčinnosti medzi štrukturálnymi fondami a horizontom 2020, tým rôznym manažmentom. Vy ste na to poukázali, pán predseda, je tu zodpovednosť manažovať programy Horizontu 2020, je tu centralizovaná úloha jednotlivých DG, implementácia štrukturálnych fondov je v, roka, v rukách e, loga, lokálnych a regionálnych aktérov. No ale my budeme veľmi aktívne pracovať v tejto oblasti a pán Moeders e, s komisárkou Burg osobitne pokročili eh, pri eh, konceptoch excelentnosti. Podľa mňa tento projekt má štandardy, ktoré sú požadované pre financovanie horizontu 2020, ale tu istý nedostatok peňazí, problematika overscription, ktorá sa prejavila v tejto diskusii a tí e, manažeri projektov si môžu byť istí, že to budeme podporovať. My to v skutku podporujeme a je to tiež jedna z vecí, ktorú budeme evaluovať v súvislosti s horizontom 2020. Chceme zájsť ešte ďalej e, v ďalšom rámcovom programe v tejto oblasti. Ďalej tu bola otázka týkajúce sa to, ako zabezpečíme konzistenciu, teda dôslednosť pri e, obnove rôznych e, schvaľovacích pracovníkov a ja si myslím, že musíme vytvoriť rovnováhu medzi na jednej strane zodpovednosti týchto pracovníkov, ktorí e, rozhodujú a o tom teda, ako sa narába s peniazmi, aby to bola väčšia koherencia, vytvorenie tejto, alebo teda to e, fungovanie e, tohto spoločného, centra spoločného auditu sa uberá týmto smerom tak ja si myslím, že sa musíme o to postarať. Zostáva pravdou, že e, Európsky technologický inštitút nie je pokrytý, si ale neznamená, že by nemal svoj vlastný systém finančnej kontroly a, a ten režim e, finančnej kontroly, ale ako som povedal, bola to e, súčasť osobitnej správy Európskeho dvora auditorov. Ja si myslím, že som sa dotkol mnohých otázok v diskusii. Ešte je tu otázka pána Kellyho, ktorá sa týkala toho, čo robíme v prípade zámerného zlého konania, teda v zmysle tých podvodov. Máme tu naozaj politiku nulovej e, tolerancie voči podvodom E, Európsky dvor auditorov sa obrátil na OLAF. My sa tiež obraciame na OLAF v prípade našich vlastných auditov a sledujeme potom odporúčania e, OLAFu v prípade, ak sú teda dôkazy e, podvodu, tak je možné obrátiť sa tiež na justičné úrady konkrétneho štátu kolegy, kolegovia možno vedia, že existuje systém, kedy keď e, ľudia e, zámerne podvádzajú, môžu byť vylúčení z budúceho financovania. Takže ja si myslím, že tu sme dosť rigorózni pri zabezpečení toho, pri zabezpečení toho aby sa zámerne bojovalo k tomuto, voči tomu nesprávnemu e, správaniu či konaniu a kde sa zámerne porušujú finančné záujmy. A teraz je ešte otázka toho overscription e, a otázka tiež e, určitých byrokratických, byrokratickej záťaže. To je pre nás tiež veľký problém. Využívame koncept dvoch takých stupňov podávania návrhov, takže v prvej fáze sa dáva zjednodušená myšlienka, no a potom je možné vyberať eh, potenciálnych žiadateľov, aby to teda zredukovalo zbytočnú byrokraciu a tým je možné eh, konať na týchto dvoch úrovniach. Ďakujem pekne, ďakujem. A teraz požiadam nášho hostia, aby zodpovedal na otázky a aby formuloval záverečné poznámky. Ďakujeme pekne, pán Buzek. A som veľmi vďačný za odpovede pana Patrika Čajda moja úloha ako auditora je pozrieť sa na to, či odpovede komisie sú korektné a priznávam, že odpovede pána Patrika Čajdla podľa môjho názoru boli korektné, teda v svetle zodpovedných otázok. Ja sa dotknem niekoľkých otázok, e, ktoré sa tu ukázali vo veľmi zaujímavej diskusii. Ja to veľmi uznávam, že došlo k tejto výmene názorov, pretože môže prispieť ku lepšiemu manažmentu e, v fondov pre výskum a inováciu. Pán Eller, vy ste hovorili o dôležitosti spolupráce medzi dvorom a parlamentom. Áno, je to veľmi dôležité pretože my máme možnosť podávať informácie, ktoré sú relevantné pre politické rozhodovacie procesy. Dotkli ste sa otázky, hovoril o tom aj Patrick, pán Patrick Child. Je to potreba Eh, outcome, teda výsledkov. Možno, eh, že by to bolo istým zlepšením. Je tu isté eh, pozorovanie, že vzniká rozdiel medzi mierou a skutočnými nákladmi, ale istý, sú tu aj, aj isté transakčné náklady pre príjimateľov, ktoré sa veľmi plodne nevydávajú. A teraz vaše druhé pozorovanie, vaša druhá poznámka a vaše druhé e, vystupovanie e, budem odpovedať polskej kolegyni, nechcem znetvoriť vaše meno. Pán Petrik Čal tiež sa dotkol tohto problému. Zastávam názor, že to môže byť tiež dôležitá otázka pre audit Európskeho dvora auditorov, aby sme si urobili obraz o tom, aké ťažké je posudzovať náklady e, konzultačných firiem, ktoré e, pripravujú programy, ktoré sa prezentujú komisii. Takže aj tým sa musíme zaoberať. Pán Patrick Child e, formuloval poznámky o využívaní národných účtovníckých systémov. Či otázka, ako k tomu pristupovať. V Európskom dvore auditorov hovoríme o e, jedinom audite. Náš audit, ktorý sa týka fungovania Európskeho technologického inštitútu, ja som mal možnosť odpovedať na tieto otázky, ale chcem povedať, je dôležité mať inkluzívny audit jeden, ale prosím vás, nie tri audity alebo päť eh, auditorom, takže sme otvorení voči tomuto prísnemu auditu, ale jedinému auditu, Pani Kelly. Čiže to je tá vaša otázka opakovania. Pán Petrik Čajl o tom hovoril podrobnejšie. Chcem dodať iba toľko, že v rámci Európskeho dvora auditorov vzdelávame našich auditorov, aby precízne odhaľovali veci, ktoré sú relevantné pre OLAV a podávame správy nielen OLAVu, ale aj národným uh, E, orgánom, ktoré uskutočňujú audit, aby vedeli, čo sa deje v krajine. Ďalšia otázka. Môžete dať taký príklad toho <laughs> praktického rozumu, teda príklad jeho aplikácie. Ja som bol veľmi dlho sudcom a viete, tá aplikácia pravidel. je povolaním, je to profesia, je to profesia sudcov. A myslím si, že autory, auditory musia vedieť, ako aplikovať pravidlá. To je potom to praktické, praktický rozum. Ak eh, aplikujete pravidlá, začínate textom pravidel. Druhá otázka, čo je teda ten, aký je ten kontext, v ktorom sa to pravidlo nachádza. Tretia otázka, ktorá je najdôležitejšia, čo je cieľom toho pravidla, zámerom. Ak to beriete text, kontext a zámer, tak sa dostanete k tej aplikácii komisii, ktorá má zmysel. Napríklad náklady na konzultácie. Ak príjimateľ má tieto náklady a keď ide o externého konzultanta, viete, to je taká situácia, v ktorej nemáte výber pretože vo vlastnej organizácii nie je interný auditor. Tak ako zvládni túto situáciu? Vtedy môžete povedať, porušujete pravidla tým, že e, pozvete externý audit auditora. Čiže treba e, sa obrátiť na tých, ktorí e, chápu problémy, ktoré vznikajú, robia tento audit. A tam sa príde na to, kto je podvodník a kto vlastne vykonáva svoju prácu profesionálnym spôsobom. No a v prípade, ak e, zavediete vo finančnej e, regulácie, kde teda vidí auditor, kde identifikuje chybu, je povinný položiť druhú otázku, prečo. A potom sa dozvieme, prečo môžeme zlepšiť systém a dokážeme identifikovať chyby. No nielen povedať, áno, je chyba. Treba sa z toho poučiť a dozvedieť sa o tom. Bolo by veľmi nápomocné, ak sa vám podarí zaviesť eh, pravidlo, tak každý auditor má povinnosť, aj Európsky dvor auditorov, klásiť otázku, prečo. No keď to tak bude, tak e, to iste bude nápomocné. No a potom tu máme ešte niekoľko informácií, ktoré sa týkajú EIT, teda kontrolného rámca. Myslím si, že to je otázka na komisiu a je to tiež otázka týkajúca sa dôsledkov E, toho výsledku, výslednosti. Ja som spomenul už e, zistenie Komisie Európskeho dvora auditorov. Komisia je skôr za, ten, za tú reziduálnu chybovosť, keď teda postupujeme na základe tej ročnej platformy. Myslím si, že je to že je relevantné pozrieť sa na tú reziduálnu chybovosť, tak ako to prezentuje komisia, pretože to je tiež veľmi, má to informačnú hodnotu. A napokon, pán Eller, k tej vašej druhej otázke. Vaša otázka zniela evaluácia horizontu 2020. A e, to dobe tá strednodobá revízia. Počas programu sa zmenili určité pravidlá a to takisto nebolo veľmi produktívne. Takže treba vyhodnotiť Horizon 2020 a aj dôsledky, ktoré to má. A po tom, tej strednodobej revízii by sme samozrejme nemali asi dospieť e, k záveru, že e, netreba e, už žiadne pravidlá. No a potom tu máme ten nákladový model veľkých infraštruktúr a to je takisto veľmi dôležitá otázka. Vy ste o tom hovorili, myslím. model plných nákladov. Vieme, že komisia pracuje s normami pri uznávaní dôležitosti veľkých infraštruktúr a takto sú tie financie e, zabezpečené a nie je teda o nákladové vyhlásenie. Ďakujem vám. Ďakujem vám za všetky pripomienky, odpovede a v prvom rade za vašu správu. E, bola veľmi užitočná. Mm Máme tu implementačnú správu o horizonte 2020, ako to funguje. A toto je veľká príležitosť pre nás vyvodiť z toho určité závery na základe toho, čo ste nám v tejto správe povedali. Ďakujem vám. Ďakujem. Kolegyne a kolegovia, dámy a páni, Takže teraz by som chcel pozvať e, do miestnosti pána kominára Muedaša, ktorý prišiel o minútku skôr. My sme, takže, my sme takmer pripravení. dear Commissioner. Uh, thank you very much. Um, Ďakujem vám. Uh, priatelia, máme na stole ďalšiu tému. To je bod číslo 14, výmena názorov o príjme e, partnerstvo pre výskum a inovácie v stredomorskej oblasti a to s pánom e, Carlosom Moedašom, e, komisárom pre výskum, vedu a inovácie v rámci štrukturovaného dialogu. Pán komisár Moedaš tu zastupuje Európsku komisiu ale určitým spôsobom aj Portugalsko a Portugalsko nie je ale stredomorská krajina, alebo áno, nie je, nie je. Takže ja sa na to pýtam, pretože to je veľmi dôležitá otázka. E, Balc, e, na, e, v, v rade Balského mora máme aj Island. Neviem, či je teda Island blízky Baltickému moru, ale je to jeden z členov Norsko takisto tam je. Norsko no takisto nemá Baltické pobrežie, ale je to veľmi blízko. Ale Island už tak blízko nie je, takže je možné, že vy ste vlastne uh, uh, stredomorská krajina, alebo takto vnímaná. Ale v každom prípade je to dôležitá téma na základe článku 185 E, sa e, vytvorila táto iniciatíva. Európska únia a susedné stredomorské krajiny spoločne investujú do spoločných výskumných a e, inovačných projektov. Prima je v podstate taký, tak, taký prvý projekt P2P, to znamená public to private, verejno-súkromný projekt, a, ktorý sa e, otvára iniciatíva zapojeniu veľkého počtu tretich krajín. Takže je to pomerne nový typ projektu a určite to bude veľmi užitočné pre vonkažie vzťahy Európskej únie a nielen pre naše členské štáty, tam pre samozrejme aj stredomorské, ale aj pre Severnú Afriku a podobne. Takže ja vám chcem poblahoželať tejto iniciatíve a chcem vás, pán komisár, požiadať, aby ste mi povedali, ako vnímate vy a celá Európska komisia túto iniciatívu prvú tohto druhu za posledných 10 rokov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, vážené poslankyne a poslanci, za to, že ste ma pozvali. Som veľmi rád, že dnes môžem prezentovať e, toto dlho očakávané e, e, túto dlho očakávanú informáciu o programu Prima v oblasti výskumu a inovácií a Stredomoria. Ja som už tu bol na vypočutí. Bol som práve tam dole prítomný v tejto miestnosti. Bola tam pani Tojer, ktorá je tu tiež, pán Blanco López a pán Borelli tu boli. No a kládli mi otázky ohľadom významu iniciatívy Prima. No a ja si pamätám, že v decembri 2014, len e, pár dní potom, ako som bol vymenovaný za komisára, sme mali plenárnu rozpravu v Strasburgu a tam som povedal, e, budem hovoriť úplne jasne, ja chcem postupovať ďalej, ale čo najefektívnejšie, aby sme dosiahli naše spoločné ciele, posilniť e, európsku stredomorskú spoluprácu. Ja som e, vtedy slúbil, že posúdim význam návrhu a že rozhodnem o najlepšej ceste ako ďalej. Takže takto to prijalo aj kolegium komisárov 18. októbra. Strategické partnerstvo e, s našimi susedmi na juhu e, Sredomoria je veľmi dôležité. Máme tu dve kľúčové témy na nasledujúce roky. Jednak voda a jednak e, potraviny. A Takže ide o to, aké budú výzvy do budúcnosti v tejto oblasti. Potom E, veľké finančné záväzky pre e, príspevky pre e, zúčastnené krajiny a potom partnerstvo P2P podľa článku 185 zmluvy. Prečo potrebujeme z príjmu, prečo potrebujeme takú silnú podporu tejto iniciatívy? Výskum a vývoj v rámci tohto projektu sa skutočne orientuje na tie zásadné otázky našej doby Pozrime sa na vodu. 180 miliónov ľudí dnes e, majú zťažený prístup k vode v oblasti Stredomoria. A to v dôsledku zmeny klímy, ale aj neudržateľného riadenia zdrojov a demografických zmien. Po druhé, nepriamo, to súvisí s vodou, a je to, sú to potraviny polnohospodárska produkcia závisí od vody a udržateľné systémy výroby potravín sú strategicky dôležité pre celé Stredomorie. Pokiaľ ide o zamestnanosť, aj e, živobytie vidieckého obyvateľstva, príležitosti vytvárania pracovných miest a ďalší rozvoj vidieka. A okrem vody a potravín je tu migrácia, nedostatok dobrého systému riadenia vody a dôsledky pre výrobu potravín v tejto oblasti privádzajú ekonomické a sociálne problémy a to sú zásadné príčiny pre migráciu v rámci aj mimo e, rámca jednotlivých krajín. Takže treba tento problém riešiť, ale potrebujeme koordinovaný prístup a ďalšie investície, aby sme hľadali riešenia. Takže aké sú teraz tie očakávané prínosy toho, čo robíme. A myslím si, že to je tá zásadná otázka pre všetkých nás. Mm, Ďaká spoločnému záväzku niekoľkých členských štátov EÚ a mm, krajín Stredomoria e, chceme ukázať, ako môžeme riešiť spoločné problémy tým, že tam zainteresujeme zainteresované strany a e, na štátne rozpočty, e, európske rozpočty. Takže Mm, hlavne e, tam hlavne treba skutočne podporiť e, programy výskumu a vývoja, aby sme priniesli inovatívne riešenia pre riadenie vody, vodných zdrojov a výrobu potravín. A samozrejme, treba hľadať príležitosti pre malé a stredné podniky. Okrem toho, verejné investície by mali byť e, významným dielom doplnené aj súkromnými investíciami a mali by teda verejné investície mm, predstavovať významný podiel spoločne s súkromnými investíciami. A samozrejme ide o riešenie zmien klímy, o zmierňovanie dopadov a dôsledkov zmien klímy a samozrejme o príjmanie inovatívnych riešení pre riadenie vodných zdrojov, pôdy, vodohospodárstvo a výrobu potravín. Toto samozrejme zvýši aj politickú stabilitu, keď sa zlepší živobytie občanov a bude to takisto mať pozitívny vplyv aj na migráciu. Aké sú teda hlavné, hlavné také črty e, projektu Prima? Uvediem len niekoľko takých e, charakteristík, ktoré sú pre našu rozpravu dôležité. Jednak je tam 13 účastníkov. E, pôvodne to malo byť Ehm, možno to bude 14, eh, krátko predtým, než som prišiel, mi povedali, že Jordánsko by sa mohlo pripojiť, ale zatiaľ je ich 13. Eh, sedem eh, európskych členov je Cyprus, Grécko, Francúzsko, Italiansko, Portugalsko, Španielsko, potom dve ďalšie krajiny, Izrael a Tunisko ako asociované krajiny a tri, ktoré nie sú asociované s horizontom 2020, Egypt, Libanon, Maroko a teraz Jordánsko. Takže iniciatíva sa rozvíja. Nemecko už vyjadrilo takisto svoje želanie zapojiť sa tejto, do tejto iniciatívy. Česká republika sa rozhodla vy, e, vycúvať e, vzhľadom na nedostatok, v dôsledku nedostatku e, prostriedkov a možno, že sa neskôr opäť pripojí a malo by to teda všetko začať v roku 2018 a trvať 10 rokov. Pokiaľ ide o rozpočet, e, asi 200 miliónov eur hotovosti sa podujali členské, e, tie zapojené štáty a, um, e, investovať a 141,5 nefinančných príspevkov. Takže ja by som tu chcel podpori, vyjadriť a aj ocenenie pre podporu komisára Hogana. Ten vyjadril skutočne e, svoju podporu pre financovanie príjmy a príspevok únie vychádza z rozpočtu 2020 a bude sa zameriavať na strategicky vybrané pilotné a strategické e, projekty. A tie národné e, príspevky sa budú zameriavať na technologickú pripravenosť e, a postupne sa budú presúvať na vyššie úrovne. Iniciatíva bude založená na komplexnej strategickej agende, ktorá sa, ktorá sa bude implementovať prostredníctvom medzinárodných eh, výzdiev na predkladanie ponúk. Implementácia sa bude riadiť eh, eh, prostredníctvom orgánu, špeciálneho orgánu Prima AS a potom finančné výkazníctvo a ďalšia kontrola zabezpečí zdravé finančné riadenie a ochranu finančných záujmov Európskej únie. Takže ešte nakoniec tomu kontextu príjma je súčasťou toho piliera našej otvorenosti voči svetu, politická priorita a dobrý príklad toho, ako e, prebieha spolupráca EÚ s ostatnými krajinami v oblasti e, e, výskumu a inovácií, ako to môže ovplyvniť každodenný život ľudí. Je to teda jedna z dôležitých politik Európskej únie v rámci globálnej stratégie E, Európskej únie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ide tu o udržateľné riešenia otázok e, e, potravinovej bezpečnosti a spolupráce. Takže v tomto smere pred niekoľkými týždňami 13. októbra komisia vydala druhú správu a pokroku implementácie tejto stratégie a v tejto správe sa hovorí, že otvorenosť svetu je zásadná pre Európu aby bola schopná napredovať v oblasti vedy a techniky a samozrejme ide tu aj o globálne výzvy a ich riešenie spolupráci s tretími krajinami, napríklad otázky zdravotníctva a zmien klímy. Otvorenosť svetu je jednoduchšia, ak máme rámec, ktorý umožňuje spoluprácu s mm, za rovnakých podmienok v globálnom eh, sektore eh, výskumu by informácie mali eh, mať slobodu pohybu. A samozrejme to je dôležité aj pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Ide tu teda o dosahovanie spoločného porozumenia, pohľadu na veci a dosahovania spoločných cieľov. Ja teraz očakávam od vás v nasledujúcich mesiacoch, že urobíte takisto všetko eh, pre hm, eh, hladké eh, prijatie tohto programu počas malckého predsedníctva. Ja budem samozrejme zohľadňovať hm, požiadavky rady aj parlamentu. To bude rozhodujúce preto, aby sa toto partnerstvo v roku 2018 stalo funkčným a aby Ehm, sa naplnili ciele, ktoré sme si stanovili s našimi stredomorskými partnermi. Ďakujem vám. Ďakujem, pán komisár. Takže to bola pomerne jasná prezentácia o ehm, tých mnohých možnostiach zapojenia členských štátov do tejto aktivity. Ja teda to vnímam tak, že to začne naplno o rok, viac menej o viac menej o rok. Dobre. Teraz pôjdeme na zoznam rečníkov za politické skupiny IPP. E Pán Eller. Thank you very much, um, dear... Ďakujem. Carlos, ďakujem, drahý komisár. Parlament je kontrolnou inštitúciou a tak sa aj vníma a je takisto inštitúciou, ktorá by mala podporovať iniciatívy. A myslím si, že toto je naozaj iniciatíva, ktorá má podporu e, parlamentu a mali by sme aj rozšíriť jej rozsah. Z viacerých dôvodov to vyhovuje perfektne súčasnej situácii. Ekonomicky potrebujeme posilniť štáty pri Stredozemnom mori, takisto politicky pretože Stredozemné more je cintorínom migrácie a to by tak nemalo ostať. Myslím si, že EÚ, vzhľadom na to, čo sa teraz stalo v USA, mala by si uvedomiť, že sa stane dôležitejším politickým hráčom aj voči Egyptu, Izraelu, e, Severnej Afrike a Sýrii. Mám dve otázky. Vy ste spomínali ako jeden pilier mm, tému potravín. Teraz začne e, potravinový kik e, inštitútu EIT. Um, ehm, možno by sme mali tento nový KIK EIT zapojiť do širšej iniciatívy, pretože vidíme, že sa to stretlo s veľkým záujmom. Stredozemné európske štáty naozaj majú veľký záujem na takejto iniciatíve a parlament to navrhoval v základnom nariadení a bolo to najmä preto, že to podporovali túto snahu naši kolegovia zo stredomorských štátov. KIK pre IT nebol nikdy zapojený do takých stratégií ako inteligentné mesta a podobne. A tu by sme mohli práve ukázať taký príklad, že tie kiky uh, vieme integrovať do širších tematík v rámci horizontu 2020. A ďalšia vec, eh, keď sa toto týka aj bezpečnosti ako takej, možno by sme v horizonte 2020 mali skúmať aj bezpečnostné výzvy, napríklad misia spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Stredozemné more je zároveň aj priestorom, kde sú bezpečnostné výzvy. A preto by ste mali do vašej iniciatívy integrovať aj e, záležitosti zo spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Ďakujem pani Toja, SAD. Ďakujem pán predseda. Ďakujem pán komisár. Ďakujem za vašu pamäť vy venujete veľkú pozornosť parlamentu a to naozaj podporujeme a ďakujeme za to. Vaša prezentácia, ako povedal pán Buzek, bola veľmi jasná, čiže veľmi dobre ste zasadili do kontextu tie veci. Nás veľmi zaujímajú tieto témy, e, pretože rozvoj stredozemného regiónu je dobrý pre celú Európu a e, aj nedávne udalosti ukazujú, že Európa sa musí posilniť ako región, úloha Európy sa musí posilniť. A e, na tejto iniciatíve majú záujem aj také štáty ako Nemecko napríklad, nie priamo v stredozemnom regióne. A to nás samozrejme teší. Výskum je dôležitý pre rozvoj ekonomický, sociálny a ľudský. A myslím si, že týmto smerom musíme úsilovne pracovať, pretože tie štáty juhu tu majú veľké očakávania. Máme presný legislatívny plán, ale musíme si uvedomiť, čo tieto e, štáty od nás očakávajú. Čiže e, táto práca si vyžiada aj dialog s dotknutými štátmi. To, čo ste hovorili o inováciách, Open Innovation, to je veľmi dobrá poznámka, ktorú ste predniesli, pretože tie kľúčové faktory e, ako potraviny, voda, energie, to sú, to sú kľúčové veci pre celé ľudstvo, to všetci potrebujeme. Čiže na to musíme pracovať a e, výskum musí sa orientovať stále viac na e, technologický technologické inovácie na malé a stredné podniky, konkrétne veci, ktoré pomôžu ekonomike. Kolgeiler eh, spomenul, ten eh, kick eh, pre potraviny, mm, áno, to je veľmi dôležité. Musíme vytvárať synergie s ostatnými oblastiami a programami. To, čo ste povedali, to všetko podporujeme, to pozitívne príjmame. A musíme si trošku aj pripomenúť, čo robí komisia v DV, výbor DV v rámci plánu pre Afriku. Sú to odlišné kapitoly, samozrejme, ale aj tento plán pre Afriku má za cieľ vytvoriť hospodársky rast v Afrike. Aj tu s týmto plánom by sme mohli nájsť nejaké synergie. Je to príležitosť. Ako ste vypovedali, musíme dobre využívať zdroje. Sú to zdroje nás e, a štátov pri Stredozemnom mori. Čiže aj tu by sa dalo e, spolupracovať, aby sme dobre využívali, dobre manažovali tie zdroje. Dúfam, že zdroje budú veľkorysé aj v rozpočte Európskej únie, že sa nájdú dostatočné finančné zdroje pre tento projekt. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa. Pani Viering za ALDE. Ďakujem. Pán predseda, budem hovoriť po holandsky. Pán komisár, pán Moedas, Minulý týždeň som bola vo vašej krásnej krajine. Rokovali sme s univerzitami o správe o horizonte 2020 a takisto o implementačnej správe. Takže zdravím vás z vašej rodnej zeme. Správa o horizonte 2020 e, sa vzťahuje na 80 miliónov eur. Niektoré výskumné inštitúty a univerzity sa na tom zúčastnia na tomto horizonte 2020, ale každý inštitút a každý výskumník chce viac peňazí. A teraz máte nový projekt, program Prima. A momentálne e, sú tu peniaze k dispozícii, ale v budúcnosti vyjde zasa na povrch ďal, e, rovnaká otázka. Výskumné centrá a výskumníci budú opäť žiadať viac peniazy. Ako si to e, v budúcnosti teda predstavujete? Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Kohlíček. Gue. Ďakujem, ak nejaký kolega ma chce predbehnúť, nie je problém, ja už v mojom veku sa nikam neponáhľam. E, ja mám 5 pripomienok. Poprvé, v regióne Stredozemného mora na juhu je najväčší problém s vodou, hospodárenie s vodou, budovanie priehrad, prístup k vode a tak ďalej. Česi v minulosti vybudovali veľký systém priehrad v Líbii, ktorý bol potom zlikvidovaný. Maroko za predchádzajúceho kráľa budovalo prehrady, priehrady, má s tým skúsenosti aj Alžírsko. Takže moja prvá otázka, ako pomôžeme v tomto smere? To je kľúčový projekt, ľudia musia niečo piť a potrebujú vodu na zavlažovanie. Infraštruktúra, ďalší, ďalší bod. Súčasný marocký vládca má program rozvojova, rozvoja infraštruktúry. Ako budeme podporovať ostatné krajiny? Alžírsko, Sýria, Líbia, tam je ťažké to teraz, nevieme, ktorá vláda je tam centrálna, ale to sú všetko štáty pri Stredozemnom mori a môžeme im rovnakým spôsobom pomáhať. Ďalšia vec, zavlažovanie a zalesňovanie e, špecifickými drevinami. Kedysi v Alžírsku bol veľký projekt. E, na južnom okraji pohoria Atlas sa mal vysadiť pás lesa, aby sa nerozširovala Sahara. E, podobné niečo od iných štátov som nepočula, ale viem, že v Egypte e, sa snažili vysadzovať najmä palmy a stabilizovali piesok špecifickými metódami. Chcem vedieť, či sa s tým niečo bude robiť. To je dôležité aj pre Jordánsko a ďalšie štáty. Česi tam majú dobré skúsenosti s týmto. Veľa sme robili takýchto projektov na celom svete. Po štvrté, ochrana vegetácie v Tunisku, oplotivý pozemok, aby sa tam nedostali e, kozy na pozemok, pretože kozy vyžierajú trávu až do korienkov a zrazu ten pozemok sa zazelenal. Sme schopní týmto krajinám dávať vhodné rady? To je dôležitá vec. Keď dobytok nemá prístup na pozemok, tak e, je možné zlepšiť e, tú vegetáciu. Ďalšia vec, e, Sýria. Pomoc centrálnej vláde sankciami, e, tá asi nefunguje. To teraz robí Európska únia, že zaviedla sankcie. A chcem vedieť, ako využijeme skúsenosti z minulosti. Situácia vo veľkom, pardon, Sýria vo veľkom zavlažovala veľké plochy Takže keď sa v Sýrii zastabilizuje situácia, malo by sa so zavlažovaním pokračovať. Máme s tým dobré skúsenosti z minulosti a takéto projekty by sme našim partnerom mohli ponúknuť. S každou touto krajinou, pokiaľ viem, máme nejakú zmluvu o spolupráci. Ďakujem. Pán Kohlíček. Pani Kudrická, nech sa páči. Vede. Tentokrát som sa nepomýlil, pani Kudrická, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán komisár, povedali ste, že o Španielsko, Portugalsko, stretli sme sa s predstaviteľmi mnohých vedeckých inštitúcií, hovorili o e, fantastickom konzorciu. Ďalej je tu veľa výskumov, ktoré sa týkajú vody, potravín. Takže je to isté silné konzorcium, ktoré sa koncentruje na tých, kde teda tá vedecká úroveň nie je najvyššia. Veľmi sa obávajú hlavne toho, že v týchto oblastiach neexistuje dostatočne silný priemysel, ktorý by dokázal ovplyvniť obsah vedeckého bádania. A veľmi často hovorili o tom že najdôležitejšie by bolo zaktivizovať startupy, teda potom aj malých, aj stredných podnikov, autentické výskumy, ktoré by sa mohli uskutočniť v rámci toho konzorcia. Nuž, ale bolo by to ťažké zrealizovať. To je teda jedna otázka. A druhá otázka s týmto programom PRIMA Viete, je to e, program Teaming, ktorý sa v tomto kontexte uvádza. Európska komisia e, ho zaviedla do horizontu. No a išlo o 11 krajín, ktoré uznali, že v princípi tieto fondy rámcových programov idú do tých istých členských krajín. A ide tam o to, aby sa dostávali aj do iných krajín, ale nie je iba tak, ale na základe vysokej vedeckej úrovne. No a pokiaľ si dobre pamätám, tak e, pán komisár Quinn išlo v tomto programe o to, aby sa zlepšila vedecká úroveň na tzv. v tzv. oblastiach, ktoré meškajú. Nešlo tu vtedy o inovatívnosť, ale hlavne o vedeckú úroveň. Takže tento Kiming sa zaoberá má teda takú charakteristiku, že má spolupracovať s tými najsilnejšími vedeckými jednotkami, osobnosťami, takže tam je určené aj financovanie na tieto účely a má to byť mimo fungujúce inštitúcie s tým cieľom, aby sa autenticky vytvárali najvyššia vedecká úroveň u osobnosti. Nehovorili sme o iných veciach, ale jedno o tom, že je to záchrana a prostriedok na zvýšenie kvality výskumu. Vzhľadom na to, že v tých všetkých regiónoch sa ako si e, mešká, či je to už je Portugalsko alebo Andalúzia v Španielsku, e, kde nie je dostatočne vyvinutý priemysel, aby bolo možné dospieť k takýmto vynikajúcim vedeckým výsledkom. My sme hovorili tiež o tom, e, že bude treba e, uskutočňovať tak základný výskum, ako aj empirický výskum. Moja otázka znie, či v príme budú mať e, všetky tieto e, programy a ako sa v týchto programoch bude riešiť ten problém nedostatku fungovania priemyslu, tak ako v timingu, v súlade e, s týmito princípami by bolo treba orientovať sa na základný výskum, respektíve na možnosti empirického výskumu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pani Kabezon Ruiz. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za prácu, za to, že predložil tento program. Vyžiadalo si to samozrejme intenzívnu, veľmi intenzívnu prácu a za to ďakujeme. Tak ako väčšina rečníkov už povedala, toto je veľká šanca Mm, poľnohospodárstvo a voda si vyžadujú samozrejme výskum a potrebujú mechanizmus pre hospodársky a sociálny rozvoj. A toto je veľmi dôležité pre európsku diplomáciu smerom na juh, smerom k Afrike. Musíme na tom pracovať, aby sa z toho stal úspech. Chcem poukázať na dve také obavy, alebo chcem predložiť dva návrhy v súvislosti s komunikáciou. Pokiaľ ide o geografický rozsah, vy ste hovorili, že to nebolo náhodne zvolené, ale na základe imigračných a hospodárskych tendencií. Čiže zvolený mm, geografický rozsah je tým kľúčovým faktorom. A ja si kladiem na nasledovnú otázku. tie projekty potrebujú najmä inovatívne produkty, inovácie, ale my musíme zohľadniť predpoklady zúčastnených štátov, e, čo sú schopné robiť v oblasti inovácií a výskumu, aké majú kapacity, lebo to je predpoklad na úspech. No a ešte jedna poznámka. Aj iné štáty by sa mohli zúčastniť A pokiaľ ide o finančnú účasť, mali by sme naplánovať finančnú účasť pre tie štáty, ktoré sú veľmi znevýhodnené, ktoré nemajú dostatok zdrojov aj pre tie štáty, ktoré nepatria k tejto zóne. Ďakujem. Pani Dali. Ďakujem, pán komisár. Sme radi, že ste prišli medzi nás. Ja si spomínam na diskusiu v tomto výbore pred pár mesiacmi a vy ste naozaj preukázali, že vám záleží na tomto návrhu a že chcete ho posunúť ďalej. Takže som veľmi rada, že ste dnes predniesli túto vašu prezentáciu. Ja som z Malty a ja si plne uvedomujem, že tieto veci sú dôležité. Iniciatívu príjma vnímam ako Program, ktorý má potenciál spojiť krajiny, ktoré sú v stredozemnom regióne, e, ktorý teraz má veľké problémy a starosti, ale tento program má ten potenciál zjednotiť tieto štáty a zároveň môže vyriešiť e, e, veľmi relevantné problémy pre nás a našich susedov. Preto som bola veľmi zvedavá na vaše slova o príjme o tom, na čo sa bude v prvom rade sústrediť. Určite musíme byť ambiciozní a ja chcem aj od ostatných, od kolegov, aby žiadali ambiciózny časový plán pre tento program. Malcké predsedníctvo už na tomto pracuje, chce rokovať o tomto spise v prvej polovici roka 2017. Veľmi rada som bola takisto, keď sa vyjadrila Patricia Toja o rozširovaní a propagovaní e, tejto iniciatívy, pretože viem, že e, Patricia Toja sa naozaj pustila do tohto programu príma s veľkou chuťou. Ale mám ešte pár otázok e, na komisiu. Pokiaľ ide o tie dva finančné piliere, hovorím o článku 6. V súčasnom návrhu, na základe súčasného návrhu viete zaručiť, že tam nebudú štáty, ktoré sú členom horizontu, ale nie sú členom prímy a e, že tieto štáty nebudú e, brať zadarmo peniaze. Budú iba v pilieri jeden, Ako sa to dá vyriešiť? No a ďalšia vec. Súčasný návrh vníma finančný príspevok EÚ ako príspevok, ktorý má podporiť blízkosť k trhom, technologickú pripravenosť a národné finančné príspevky majú financovať aktivity na nižšej technologickej úrovni. Ale prečo príspevok EÚ nemôže pokrývať všetko, všetky technologické úrovne pripravenosti od najnižšej po najvyššiu? Ďakujem. Ďakujem. Pani Ďakujem pekne. Mala by som ešte jednu dodatočnú otázku na pána komisára. Počuli sme, že ciele horizontu 2020 sú rast a zamestnanosť. 200 miliónov by malo prichádzať z príjmy a 200 miliónov z jednotlivých členských štátov. Takže ja by som to nazvala, že teda ide o príjma fond, ale je to fond, ktorý je prioritne určený na e, výskum a inovácie. Predsa to nebude nový štrukturálny fond, alebo som to nepochopila správne. Má to byť fond určený na štrukturálne projekty, alebo je to fond určený na výskum a inováciu? Ďakujem pekne. Nikto sa už nechce hlásiť o slovo? Nie. Ďakujem pekne za všetky tieto komentáre a návrhy, ktoré som si vypočula za tú celú usilovnú prácu každého. No, ja by som začal tak, že prejdem otázku po otázke, ako to zvyknem robiť. Takže v prvom rade ďakujeme pekne Kristiane Elere, ďakujeme za obidve tieto otázky, aj za to všetko, čo e, si povedal o našej úlohe. Ja si myslím, našou úlohou by mala byť úloha otvorenosti E, my by sme e, mali pracovať na tom, aby to bol jeden zo základných projektov Európy, pokiaľ ide o e, kik potraviny. Obrátim sa na kolegu Tibora Navračiča. Myslím si, že by to bola dobrá myšlienka, takže porozprávam sa o tom, ako spojiť tento nový potravinový kik a na, a s problematikou Stredomoria. Ďalej otázka bezpečnosti. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Ja si myslím, že budeme musieť uskutočniť veľa práce tu v parlamente. Som veľmi rád, že ste to návrhy budeme tu, aby sme tiež e, to zrealizovali v projekte. Ďakujem veľmi pekne za tieto dve dobré myšlienky. Pani Toja. Ďakujem pekne e, za túto pripomienku. Isté, že nezabúdam na tento kontext. Je veľmi dobré, že ste tu a hovoríte o niečom, čo vám veľmi leží na srdci vy ste zvýraznili niektoré body, ktoré povedú k tomu, aby sme sa pozreli na problematiku Afriky. Kolegyňa Mogherini a každý sa snaží pozrieť na EFSI, aby to bol nástroj, ktorý by sme mohli použiť, keď sa pozrieme na problematiku zásobovania vodou a potravinami, takže to bude v súvislosti s našim projektom e, Prima. Pre mňa sú to veľmi dôležité veci, takže tento nový fond, respektíve FC 2.0, jeden e, v Európe, jeden mimo Európy, by mohol byť veľkolepým nástrojom. No, ďalej ste hovorí rovnako o skutočnosti, že tá úžasná vec, ktorú by sme mohli spraviť, inovácia v oblasti potravín a vody. Myslím si, že prišiel deň, eh, kedy digitálny svet sa dostáva aj do tohto sektora potravín a vody. Nazdávam sa, že príjma bude akýsi mostíkom, tak ako to hovorili aj vážení členovia tohto výboru o úlohe Európy. Ja si myslím, že rola Európy by mala pôsobiť tiež ako riešenie tej eh, fyzickej otázky potraviny, voda. Takže naozaj takto budeme postupovať. No ďalej si myslím, že tu ešte dve otázky, ktoré som dostal od e, pani... No a prepačte, asi som to zle vyslovil, zle som vyslovil vaše meno. Takže v prvom rade ste hovorili o tom, že ste navštívili krajinu, ktorú poznám najlepšie, teda Portugalsko a dali ste mi dve otázky, ktoré sa týkali rozpočtu, budúcnosti rozpočtu. Ja si myslím, že sú to náročné voľby, Takže to obdobie pred nami bude určite ťažké pre Európu. Jednou z volieb e, bude veda, výskum, inovácie, excelentnosť. My sme e, navrhli na budúce roky 400 miliónov eur ja si myslím, že je to ohromná vec pre Európu a pevne verím, že budeme môcť rozhodovať o týchto veciach veľmi rýchlo. Diskusie v parlamente sú pre nás nesmierne dôležité a pevne verím, že má podporiť e, našou myšlienkou, je pozrieť sa na excelentnosť jedným smerom a zase na druhej strane pozrieť sa ako tie krajiny, ktoré zatiaľ excelentné nie sú, aby sa dostali na tú úroveň excelentnosti. No a to je vaša otázka, či to bude niečo ako štruktúrálny fond. Áno, chápem, na čo myslíte. Nie tomto prípade o tom nehovoríme. Hovoríme o tom, že keď našim hlavným cieľom je excelentnosť, ako pomôcť tým, ktorí ešte nie sú excelentní, aby sa na tom rebríčku dostali vyššie, aby boli excelentnými. Takže to je pre mňa tá veľká výzva, ktorú máme. V prípade, ak uvažujete o tom, čo sa dnes deje v súvislosti s produktivitou v Európe alebo s produktivitou vo všeobecne, čiže produktivita na jednej strane, ktorá uviazla, povedzme, vo veľmi dobrých spoločnostiach, sú veľmi produktívni, ale nepom- nepomáha sa tým, tým priemerným spoločnosťam No a dnes pozorujeme, že je dôležité, aby tá produktivita sa premietla aj v, inom, eh, v iných odvetviach priemyslu. A to je všetko spojené s bodom Horizon 2020 a bude to vždy o excelentnosti. Tak to som chcel povedať celkom jasne k vašej otázke. Ja si myslím, že to ste mali na mysli že to je niečo, na čo sa musíme pozrieť. Excelentnosť, excelentnosť a opäť excelentnosť. Berieme na, do úvahy, že chceme pomôcť tým, ktorí ešte nie sú excelentní, aby sa nimi stali. No potom som dostal otázku o, od pani Kohliča, alebo pani No, uvedomujem si tu dôležitosť tohto bodu na to odpoviem ešte neskôr, ale napomôžete e, tomu, že sa bude viesť diskusia tu v parlamente o krajinách, ktorým chceme pomôcť. Takže tá, tá idea tej príjmy je pozrieť sa na tieto krajiny, ktoré sú našimi partnermi, aby sme im pomohli, aby postupovali na tom rebríčku. Vy ste hovorili o veľkých skúsenostiach v Maroku. Čiže isté, že tam majú veľmi dobré inžinierské skúsenosti, ale ako e, spojiť tie inžinierské schopnosti s našou inováciou v časoch, keď sa stávame stále e, súčasťou digitálnej spoločnosti, kde tu máme inováciu, e, vedu. Ako to chcete prepojiť s inými oblastiami, ktoré máme v Európe? Takže podľa mňa by sme to mali robiť tvárov v tvár e, s týmito krajinami. Majú veľmi dobré veci, na základe ktorých by sa dalo spolupracovať, keď sa pozriete na tie veľké úlohy, ktoré nemôžeme vyriešiť sami, máme ich riešiť spoločne. No potom vám môžem poskytnúť viac detajlov Eh, na základe eh, oslovenia eh, členov môjho týmu, čo ste sa napríklad pýtali v súvislosti Sýrii ale Prima pomôže všetkým týmto krajinám, ak sa vám podarí nájsť lepšie riešenia, tak každý bude mať z toho svoj osoch. Takže budeme sa snažiť pomôcť mnohým. No potom sme tu mali pani Kudrickú, pani Barbaru Kudrickú, ktorá tiež navštívila Portugalsko. Ďakujem pekne za tieto referencie, pokiaľ išlo o teaming a twinning. V najbližších týždňoch oznámime novinky, ktoré sa budú týkať teamingu a twinningu. Myslím si, že v najbližších dňoch budeme mať dobré správy, pokiaľ ide rôzne aktivity v teaming a twinning, takže zatiaľ nemôžem povedať viac, ale e, vyčkajte tých niekoľko týždňov, kedy prídu informácie. No a keď sa teraz pozeráme na ten návrh tej perspektívy do, do, do budúcnosti, da, ako máme investovať, čo máme investovať, budeme sa musieť pozrieť na ten bod, teda pomôcť iným krajinám, aby sa stali excelentnými. Čiže to nie je niečo, e, na základe čo chceme robiť láskavosť, ale je niečo, čo my potrebujeme. Ja som vždy rád rozprával jeden príbeh, ktorý porozprávali mne. Išlo o e, Luk Parmetano um, vysvetl, vysvetľoval vedu tak ako nikto predtým. A tam sme hovorili o timingu a twinningu. Viete, to je eh, veda ako pyramída. pyramída. Keď chcete, aby ste aby ste mali postupovať matematicky, tak musíte vychádzať eh, zo základne a z tej základne potom navyšovať tú excelentnosť Takže je to v skutku niečo, čo sme si zobrali k srdcu. Dúfajme, že tu budeme môcť viac pomôcť. Nedostatok toho veľkého priemyslu, povedzme v Andalúzii, e, v Kadize, Viete, to isté platí aj pre iné krajiny, kde nemáme dostatočne tých centier excelentnosti. Ako chcete vyriešiť tento problém? Ja si myslím, že jedinou cestou, ako pomôcť, ja si myslím, že to bola práve práca parlamentu, e, kedy sa navrhoval Horizont 2020 Takže cieľom bolo spojiť ľudí, aby spolupracovali, ako to robia v teamingu a twinningu. To je najlepšia cesta, ako pomôcť. Čiže ak ľudí spojíte, e, ich na základe ich práce, aby participovali na rôznych projektoch, či to bude na univerzitách alebo v odvetiach priemyslu, tak to bude lepšie. A vytvárate taký um, pocit hrdosti, ak ste súčasťou skupiny, že dokáz, dokážete sa presadiť e, na e, excelentnej univerzite, ktorá postupuje na tom rebríčku excelentnosti, no pokiaľ ide o malé a stredné podniky, e, výsledky tohto nástroja malé a stredné podniky. Ja som poukázal na to, že sú niektoré krajiny, ktoré dosiahli veľmi dobré výsledky aj pri um, nástroji malých a stredných podnikov. Čiže tie by sa mali tiež rozvíjať v rôznych krajinách. No a potom ešte sú, myslím, že som to pripomenul, v minulom roku 5000 grantov na um, Chorvátsko, kde sa hovorilo, že sa tak deje kvôli eh, eh, grantom. Ja dokážem pracovať v tejto krajine, teda chcem zostať v Chorvátsku a nechcem žiť v inej krajine, takže vytvorila svoje vlastné šance eh, v Chorvátsku. Takže to je úžasný eh, skok eh, v Chorvátsku, takže na základe našich poskytovaných grantov. Uh, we have uh, um, uh, Pani Soledad, eh, kolega Soleda sa pýtala. Ďakujem. Ja budem hovoriť po anglicky, lebo to určite zaujíma aj ďalších kolegov. A eh, jeden z nich eh, sa týkal TILS. A tu chcem povedať, že naša flexibilnosť je absolútna. S tým, to, tým chcem povedať, že v tomto smere určite budeme spolupracovať s parlamentom a sme pripravení pozerať sa na to aj z vášho hľadiska. Ak vy máte prosto iný pohľad, tak aj my sa na to z tohto pohľadu môžeme pozrieť. A potom je tu ešte druhá otázka, ktorá je dôležitá. Pani Dali sa na to pýtala tiež Eh, to bola otázka tých eh, štátov, ktoré budú profitovať. To znamená tie tzv. freerider štáty, eh, pridružené, samozrejme členské štáty a pridružené štáty prispievajú finančne prostredníctvom Horizontu 2020 právne orgány alebo akékoľvek teda e, e, právnické osoby e, z členských štátov, teda tým pádom majú oprávnenie a sa klasifikujú na to. A to by malo samozrejme priniesť zdroje a všetky tie transnacionálne transakcie musia preukázať, že plnia ciele prima ak majú byť financované. To znamená, že prinášajú hodnotu na miestnej úrovni a to aj v prípade, že sa do nich zapájajú do takýchto um, projektov teda orgány z krajín, ktoré nie sú priamo zapojené do eh, prim, programu Prima. Takže Krajiny, ktoré ale nie sú zapojené do programu Prima, nebudú mať priamy vplyv na celý proces. Toto je dôležitá otázka, na ktorú som chcel zareagovať. A, takže pani Dali sa tiež pýtala na TRL, pokiaľ ide o našu flexibilnosť. Samozrejme, to bol návrh a my o tom budeme veľmi radi diskutovať a veľmi radi sa prispôsobíme vašim potrebám. A myslím, že už som odpovedal aj na otázku štruktúrálnych fondov, takže myslím si, že to je zatiaľ všetko. Pán komisár, ďakujem vám. Vidíme, že je to veľmi dobrá myšlienka, ktorú naši e, poslanci akceptujú. Mm, to znamená nielen počas tohto stretnutia, ale e, aj mimo. Je to veľmi dobré aj z hľadiska integračného procesu v nadväznosti na naše e, susedné krajiny. My samozrejme chceme zlepšiť situáciu v Európskej únii ako celku a to takisto E, prispieva. Ďakujem vám teda za vašu prítomnosť. Takže na budúci rok hovoríte, takže, takže e, sa uvidíme. No tak dobre, takže už vám zaželám e, šťastné a veselé Vianoce. A, a, e, a vlastne budete prítomní na, na Vianočnom prípitku. Takže to ja potom vám zaželám ešte znova. Ďakujem kolegyni a kolegovia. O tretej e, vesmírna stratégia o tretej budeme pokračovať. Ďakujem vám.